oznámenie predsedajúceho, kde bolo odporúčanie e, k rozhodnutiu, ktoré bolo predložené výborom ENVY e, ohľadom 24-hodinovej lehoty, e, stiahnutia pripomienok, neboli žiadne pripomienky, ktoré boli prednesené a teda na základe článku 105 odseku 6 rokovacieho poriadku, tak je toto odporúčanie schválené. Bude zverejnené spolu so schválenými textami zajtra v čtvrtok 18. januára 2018. Dovolte mi teraz prejsť ďalej. Prejdeme na